Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Uwagi. Otwieram schodzu. A niekoľko slov na úvod. Pred piatimi dňami sme dostali správ, smutnú správu o smrti Žila Žakiera, francúzského novinára, ktorý zomrel v sírskom meste Homsk. Minulý rok viac ako 100 novinárov prišlo o život počas výkonu svojej práce. Európsky parlament vždy bránil slobodu prejavu. Musíme pokračovať v obrane tých, ktorí pracujú na odkryvaní pravdy. Aspoň 6 ľudí, minimálne 6 ľudí bolo zabitých a desiatky eh, sú nezvestní po eh, potopení talianskej lode. Európsky parlament vyjadruje svoju sústrať obetiam rodín. Takéto nehody by sa nemali stávať a ja dúfam, že sa z toho vyvodia patričné ponaučenia. Dostali sme správu o úmrtí pána Irbarného, Včera Španielsko a Európa stratili veľkého štátnika, jedného z hlavných architektov demokratického Španielska, zakladateľa Partido Popular, ktorého členovia sú tu dnes s nami, dnes večer. Manuel Fraga Iribarne bol v 80. rokoch členom tohto parlamentu. Chcel by som vyjadriť prostredníctvom našej kolegyne pani STVS, dcery zomrelého, našu sústrasť rodine. No a na záver 18. decembra zomrel Václav Havel. Bol prezidentom Československa a potom Českej republiky. Európa, Češi a Slováci stratili muža, ktorý bol symbolom zamatovej revolúcie a zjednotenia nášho kontinentu. Bol to odvážny štátnik, ktorý v novembri 2009 k nám prehovoril tu v Európskom parlamente a za to sme mu zatlieskali. Dnes vzdávame hold jeho pamiatke. Kolegovia, ja som vás zastupoval na pohrebe prezidenta Havla v Prahe. Bol to výnimočný obrad. Veľký európsky a medzikontinentálny výraz rešpektu Václavovi Havlovi, veľkému Európanovi, veľkému českému štátnikovi. Teraz by som bol rád, keby ste sa postavili, kolegovia, a mali by sme minútu ticha na pamiatku týchto dvoch štátnikov.